OK. Um... V poriadku. Navrhujem, aby sme teraz pokračovali výborom alebo programom INKO a prejdeme priamo k ďalšiemu bodu a ide o návrh stanoviska smerom eh, k stratégii digitálneho obchodu. Je to stanovisko IMCO, INTA je gestorským výborom a chcem dať slovo okamžite nášmu spravodajcovi, pánovi Daltonovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V e, stanovisko IMKO chcem, aby sme sa silne sústredili na dopad na spotrebiteľov súčasných digitálnych nedostatkov v obchodných vzťahoch EÚ. Snažil som sa to riešiť e, mnohými spôsobmi. Poprvé, v elektronickom obchode. Myslím si, že spôsob e, digitálneho obchodovania elektronicky, ale teda nesplňame dostatočne stratégiu v aj mimo jednotného trhu. Dúfame, že dosiahneme zlepšením v geografickom blokovaní a kybernetickej bezpečnosti, že využijeme aj stratégiu externého obchodu. Elektronický obchod je rastúci sektor pre spoločnosti v rámci EÚ, ale uľahčuje aj medzinárodný obchod a to sa veľmi nezlepšilo. Dôvod preto je ten, že spotrebiteľ veľmi často čelia, keď sa snažia niečo kúpiť mimo EÚ na webových stránkach, tak čelia veľmi často tomu, že dostanú e, list od colných orgánov a e, pokuty za pokus kúpiť e, takýto tovar. A toto musíme napraviť, pretože inak tento elektronický e, obchod globálne bude fungovať. Napríklad mám tu údaje zo Spojeného kráľovstva, ale sú podobné aj pre iné krajiny v celej EÚ. Myslím si, že sú vlastne európske. Keď e, doveziete elektronicky e, nakúpite a doveziete a máte platiť clo, tak platíte 145 libier, ale tiež e, daň za dovoz asi 15 libier alebo 17 či 18 eur. A, a keď cestujúci ide do inej krajine a niečo prinesie, tak má 350 e, libier, e, teda takúto mm, dávku a, nečelia, alebo nemusia teda deklarovať vôbec nič pod túto úroveň. Je tu teda jasná diskrepancia a je to nevýhoda pre e, elektronický obchod. Ak chceme, aby globálne fungoval, musíme to vyriešiť. Takže toto je jeden prvok, ktorý sa snažím vyriešiť v našom stanovisku. Musíme to dať, e, alebo teda riešiť. Je to nevyhnutné, môžeme to vyriešiť unilaterálne či bilaterálne, ale musí sa to byť súčasťou takého širšieho záberu pre digitálne služby. Čiže žiadne tarifné bariéry. Potrebujeme sa sústrediť na kľúčové oblasti, vrátanie rozvoja regulačných oblastí, ako napríklad spam, ochrana spotrebiteľov. To je veľmi dôležité, ak má elektronický obchod raz elektronické platby a posilnená transparentnosť, ako aj oblasti, kde digitálny obchod sa vyvíja, ako napríklad 3D eh, tlačiarne, vozidlá a tak ďalej. To musí byť súčasťou liberalizácie obchodu a trho s nediskriminačným e, prístupom na, k onlineových službám. Teda voľný pohyb dát je veľmi aktuálna téma momentálne a toto je v centre celého. Snažíme sa o, o silné pravidlá pre ochranu súkromia, e, súkromných dát lokalizácia dát je niekedy e, nevyhnutná pre bezpečnostné e, dôvody, ale e, tie obmedzenia dátových tokov sa môžu vysvetľovať ako protekcionizmus. Čiže domnievam sa, že je to veľmi dôležité, aby sme zaistili slobodný tok dát. Zároveň by sme to nemali urobiť, robiť v obchodných dohodách. To uznávame. Myslím si, že čo je oveľa lepšie, je zaručiť slobodný tok dát a tiež chrániť e, dáta a súkromný charakter niektorých dát. E, musia tu byť adekvátne dohody s rozličnými krajinami, ako tá, ktorú máme so Spojenými štátmi. E, pracujeme na nej aj v, s Japonskom a veľmi sa musíme snažiť, aby komisia sa pozrela na túto adekvátnosť a informovala nás o dohodách s tretimi krajinami Čiže slobodný tok dát a ochrana dát. A táto, tieto pravidlá sa, tieto dohody sa budú meniť v budúcnosti. Čiže myslím, že tomu by sme mali, sa mali venovať. Predtým som robil, robil správu o netarifných e, bariérach a čo sa ukázalo, e, boli tiež protekcionistické záujmy ale aj tiež rozsah alebo teda eh, ako môže byť eh, súkromný cieľ eh, legitímnym cieľom niektorých krajín. Znovu teda oveľa viac sa musí urobiť, aby sme eliminovali tieto tarifné bariéry a ja by som tiež navrhoval, aby sme presadzovali e, špe- ozorganizovanie špeciálneho digitálneho workshopu. Čiže e, táto digitálna stratégia musí byť proaktívna a mm, tým môžeme e, naozaj rozvíjať obchod digitálneho obchodu, ktorý bude orientovaný na spotrebiteľov. Teším sa na pripomienky kolegov a na úzkú spoluprácu s tenovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dobre, takže teraz sa obrátime na tieňového spravodajcu za EPP. Pán Pospíšil, ale nevidím ho tu, tak ja neviem, či niekto iný sa vyjadri za ňo. Nie, takže S a D. Tiež nevidím zástupcu, ktorý by tu mal byť. Nikto tu nie je za ňoho. Dobre, takže prejdeme rovno na pána Albrechta za zelených. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne a dúfam, že predsa len tu budú naši kolegovia, keď budeme hovoriť o návrhu správy. Ja sa na to veľmi teším. Samozrejme, ja mám veľký záujem aj na tom, čo práve pán Dalton povedal, ako sa bude nakladať s osobnými údajmi, s ochranou osobných údajov, tiež v obchodnom prostredí. A to je aj v záujme nás, Európskej únie, aby sme nestratili tú páku, ktorú máme voči našim obchodným partnerom, aby sme zvýšili ochranu osobných údajov v tomto právnom prostredí, takže musíme mať naozaj adekvátne adekvátne eh, rozhodnutia. Toto bude kľúčové samozrejme, keď vidíme, že toto je ten náš hlavný spojenec, ktorého musíme využiť, tak eh, budeme mať naozaj dostatok spros- eh, príležitosti, aby sme sa tomuto venovali. No a tiež si myslím, že preto by sme nemali toto príliš rozširovať, Nemali by sme príliš rozširovať. Áno, je tu potreba boja proti nesprávnym záujmom, napríklad neoprávnená lokalizácia alebo clá, ktoré sa zneužívajú ako obchodné bariéry, takže toto je naozaj oprávnené snažiť sa tohto zbaviť, toto, čo je také nelegálne a neférové, nekalé, ale mali by sme sa zamerať skôr na to, aby sme e, nehovorili len o voľnom toku údajov, pretože tuto je veľmi veľa požiadaviek, ako napríklad ochrana osobných údajov, ale môžu to byť aj iné situácie ako napríklad ochrana autorských práv, ktoré sa tu môžu objaviť, takže by nebolo múdre povedať, že tu by sme mali mať voľný tok údajov a to je všetko. Takže mali by sme sa snažiť aj vyjednávať na určitej úrovni, Takže aby sme mali taký vyvážený vstup do týchto rokovaní, aby sme našli ten správny spôsob, ako chrániť svoje vlastné režimy ochrany osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne, ak tu nie je žiaden ďalší poslanec, ktorý sa chce k tomu vyjadriť, tak by som opäť dala slovo komisii, nech sa páči. Uh, yes, good afternoon. Áno, ďakujem veľmi pekne, želám príjemné popoludnie. My túto správu veľmi vítame, ktorá sa týka tejto stratégie a môžem vám potvrdiť, že na výbore INTE už bola takáto diskusia a my za nás tieto tri princípy naozaj plne podporujeme, na ktorých sa má zakladať európska stratégia obchodu. Potrebujeme aktualizované pravidlá obchodu, ktoré by zodpovedali európskym hospodárskym subjektom v rámci digitálnej revolúcie a digitálneho rozvoja, ale si myslíme, že musíme vytvoriť aj Um, prospešné prostredie pre európskych spotrebiteľov. A potom my sme už reagovali na túto potrebu, keď sme hovorili, že tu máme digitálnu kapitolu, ktorú sme otvorili v rokovaniach s Mexikom. Máme tu celý rád veľmi užitočných ustanovení, zákaz napríklad cieľ na, pre, pre, na, na elektronické zariadenia a potom máme tu aj iných partnerov a my sme tam zapracovali aj ustanovenia regulatórnej spolupráce, ktorá môže podporiť diskusie o interoperabilite noriem a tieto záležitosti sú tiež uvedené tejto správe. Keď sa pozriete aj na poslednú dohodu s Japonskom, myslíme si, že toto môžeme považovať za naozaj e, dobrý benchmark, podľa ktorého sa môžeme porovnávať, pokiaľ ide o e-commerce. A toto zodpovedá väčšej, veľkej väčšine týchto kľúčových záležitostí, ktoré sú zapracované v tomto dokumente pracovnom. A tiež veľmi dôležitá záležitosť, ktorá tu už odznela, to sú eh, toky údajov a táto záležitosť je naozaj mimoriadne dôležitá. Teraz už v rámci komisie prebiehajú o tom diskusie aj o tom, ako dosiahnuť túto rovnováhu. Na jednej strane my zakazujeme neoprávnené toky údajov, ale na druhej strane uh, Úplne udržiavame politický priestor na reguláciu ochrany údajov. To je jasné, že tieto základné práva o tom tie sú nerokovateľné, o tom sa ne, nemôže pochybovať. No a teda toto všetko budeme robiť ruka v ruke s Európskym parlamentom. A potom je tam aj ten príklad nedávnej politickej dohody s Japonskom. Musíme sa pozrieť, či tu sú tie adekvátne rozhodnutia, či tie by mohli v tomto ohľade hrať dôležitú úlohu. Čiže toto je tiež záležitosť, ktorú je potrebné v správe zohľadniť. Takže celkovo túto správu podporujeme, podporujeme aj všetky tie záležitosti, ktoré sú tam uvedené, vrátane návrhov, ktoré sa týkajú rokovaní z VTO. V tomto ohľade dovolte mi, aby som vás eh, upozornila na to, že Európska únia vydala návrh na onlineové transakcie. K tomu sú viaceré návrhy, ochrana spotrebiteľa, spamy, elektronické zmluvy, ale my sme diskutovali tieto záležitosti so 164 rôznymi členmi a to automaticky potom sa bude musieť znižovať. Ale z tohto dôvodu si musíme neustále uvedomovať, že aj tieto rokovania na tú tému z VTO sú mimoriadne komplikované a sme radi, že sme videli aj tento uhol pohľadu v tejto správe. Takže celkovo túto prácu e, veľmi podporujeme a tešíme sa na ďalšie diskusie. Veľmi pekne ďakujem. Neviem, či Spravodajca ešte chce niečo dodať. Áno, ja len veľmi stručne. Áno, toto bolo jednoduché o tomto rokovať, pretože tam boli len dve skupiny. Ale áno, myslím si, že toto nie je nejaké kontroverzné. Takže povedal by som, že to, čo povedal pán Albrecht, my sme o tomto už veľa diskutovali a viac či menej sa zhodneme. Ale pokiaľ ide o osobné údaje, to nie je v našej kompetencii. Tuto musíme byť trošku obozretní, aby sme neprekročili naše právomoci. Avšak Ochrana spotrebiteľov a ochrana osobných údajov, to je tiež veľmi dôležité a to sú prvky, o ktorých musíme diskutovať, ale musíme byť obozretní, aby sme neprekročili náš mandát, tie hranice, ktoré sú nám dané. Ďakujem pekne aj komisii a myslím si, že tu sa naše názory nejako veľmi nerôznia a budeme o tom plodne diskutovať. Áno, ďakujem veľmi pekne, takže pozmeňovacie návrhy môžete podávať do 6 septembra. To znamená, že teraz môžeme prejsť na ďalší bod a síce to sú pozmeňovacie návrhy k e, stanovisku, ktoré sa týkajú prístupu tretich krajín a tovarov a služieb tretich krajín na vnútorný trh únie a pokiaľ ide o verejné obstarávanie. A na druhej strane ide aj o rokovania zase o vstupe tovarov a služieb Európskej únie na trhy tretich krajín. Takže pán Ivan Štefanec, spravodajca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Európska komisia už v marci roku 2012 prijala tento návrh, aby zaviedla takýto, na, takýto nástroj na verejné obstávanie. Tu je zámer uľahčiť tieto medzinárodné vyjednávania a rokovania. A tuto chceme európskym hospodárskym subjektom uľahčiť vstup na tri tretie krajín. Tiež sme v januári 2014 prijali e, pozmeňovacie návrhy a tieto boli odložené na ďalšie zváženie. Pokiaľ ide o tento návrh, tak rada mala dva rôzne názory, takže pomerne, e, ale, ale vo všeobecnosti túto myšlienku podporili. K tejto záležitosti sa rada ešte stále nevyjadrila a preto my chceme vstúpiť do trialógových rokovaní. Tento návrh stanoviska bol, mm, bol 17. oktobra 2000 13 už zverejnený a venovali sme si tomuto návrhu komisie aj zdieľaným kompetenciách. Aj tieto pozmeňovacie návrhy IMKO boli, vyústili do 2000 do týchto návrhov v roku 2016. My sme mali stretnutia aj s tieňovými spravodajcami a a ja som chcel stiahnuť všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré sa netýkajú kompetencií IMCO a my budeme diskutovať o e, našich návrhoch, ktoré sa týkajú e, environmentálnych a hospodárskych aspektov. Ďakujem veľmi pekne, takže naozaj toto je dobrý príklad, aby sme sa obmedzili na naše právomoci. Ďakujem za to veľmi pekne. A teraz Mária Grapini, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. E, vreau să-i mulțumesc e, raportorului, domnul Stefanek, așa cum a precizat, am avut o întâlnire. Ďakujem pekne. Ako ste správne povedali aj my, ako tieňoví spravodajcovia sa stretli a ja si myslím, že sa nám podarilo dopracovať e, do veľkej miery ku konsenzu a teda navrhli sme pozmeňovacie návrhy na stretnutí tieňových, pretože pretože je to aj v našich kompetencií a nastavili sme na troch návrhoch. Sú to návrhy SND, dohromady je 16 návrhov socialistických pozmeňovacích návrhov, ale sú tie tri, ktoré spadajú do kompetencií tohto výboru a my dúfame, že budú zachytené v kompromisoch. Ja by som rada zdôraznila po úvodnom vystúpení kolegu spravodajcu, na čo vlastne potrebujeme túto správu. A preto som aj dnes položila otázky estonskému predsedníctvu, pretože prečo je potrebný tento nový nástroj, ktorý dáva Európskej únii možnosť otvoriť trhy pre európske firmy e, vo verejných zákazkách. A tento nástroj bojuje proti protekcionizmu niektorých štátov, pretože EÚ je otvorená. Vieme, aká je situácia, vieme, že v Únii je možnosť účasti e, s významným obratom 12 miliard eur. To je e, potenciál, ktorý doteraz ešte nie je európskymi firmami dostatočne využívaný, ale sú tretie krajiny, e, neumožňujú účasť európskych firiem na ich štátnych zákazkách, na ich tendroch. A to treba pripomenúť a musíme aj dobre komunikovať. Nejde tu vôbec o nejaký protekcionizmus, ale o skutočne spravodlivý, recipročný obchod, pretože verejné zákazky nespadajú do dohody GATT alebo GATT-S. Takže otvorenosť trhov pre európske firmy prinesie samozrejme ekonomický rast a prinesie aj na e, zvýšenie zamestnanosti. Ja túto správu podporujem a dúfam, že sa nám podarí dopracovať k dohode s ostatnými politickými skupinami. Napriek tomu, že v rade je to zablokované, ja som sa snažila diskutovať s, niekoľkými, s niektorými predstaviteľmi členských štátov Možno komisia by nás mohla presnejšie informovať, ktoré sú tie krajiny, ktoré blokujú. Moja krajina to nie je, takže by sme mali byť transparentnejší. Ktoré sú tie krajiny, ktoré sú proti a mohli by sme urobiť lobbying v rade, pretože by bolo škoda neupraviť tento sektor. My samozrejme nechceme byť protekcionisti, áno, chceme otvorenosť a spravodlivý obchod s rovnováhou e, účasti e, firiem tretich krajín v našich zakázkach a naopak, aby európske firmy sa mohli e, zúčastniť trhu verejných zákazek v tretich krajinách. Very much and then... Veľmi pekne ďakujem. A teraz EKR, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj e, spravodajcovi. My sme mali už stretnutie a tieto pozmeňovacie návrhy skupiny veľmi vítame. Pozitívne ich hodnotíme spoločne s tieňovými spravodajcami, ale EKR zdieľa tento cieľ a zvýšenie prístupu na tieto krajiny tretich krajín, ale na druhej strane si myslíme, že to musí ísť cestou doho, o voľnom obchode a nie na základe takýchto záležitostí. Takže musím jasne povedať, že už tu nie je eh, takýto potenciál na zatváranie tohto trhu pre verejné obstarávanie, takže tuto prekračujeme eh, kompetencie a toto opatrenie sa bude hm, týkať takých firiem, kde tuto zabránime a európskej účasti. A toto by spôsobilo veľký precedens a je tu naozaj len obmedzený potenciál, pretože my si myslíme, že toto je taká časť politiky a takýto typ mm, nástrojov bude predmetom podvodných konaní. Takže E, keď je tu výnimka, tak tieto opatrenia stále budú viesť k možnostiam iných trhov, ktoré si budú zavádzať protekcionistické opatrenia. Keď tu bude tá príležitosť prístupu na iné trhy, tak toto naozaj bude veľmi obmedzené a tento protekcionizmus bude viesť k ďalšiemu protekcionizmus. A toto je podľa nás retrospektívna akcia a toto nám potom obmedzí tú liberalizáciu trhu, ktorú sme dosiahli. A e, musím aj trošku nesúhlasiť, áno, my v duchu kompromisu sme sa snažili zlepšiť tento text a EKR sa naozaj snaží. My sme sa dohodli aj s spravodajcom, že musíme sa naozaj prísne pridržať našich kompetencií a nemôžeme zasahovať do výboru e INTA. To je potrebné rešpektovať, ale my budeme podporovať všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré sa budú obrácať na komisiu ale e, nie, tuto nemôžeme toto obmedzovať. Takže akékoľvek obmedo, o, o, o pozmeňovacie návrhy v rámci našej kompetencii ale nemôžeme e, ďalší protekcionizmus podporovať, takže my tu budeme spolupracovať na tom, aby sme to dosiahli a my budeme podporovať malé a stretné e, podniky, aby mali zlepšený vstup na trh. Ďakujem pekne, Ema. A teraz za Alde, Edita, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Tiež chcem poďakovať eh, správodajcovi za jeho prácu. Musím ale povedať, že keď sa pozriem na pozmenujúce návrhy, nevidím nejakú eh, spoločnú základňu medzi tieňovými. Niektorí chcú obraňovať protekcionizmus všetkých krajín EÚ aj mimo EÚ. A hm, my to jednoducho nemôžeme podporiť. My, si, my veríme v slobodný obchod, musíme bojovať s protekcionizmom a povedalo to aj estonské predsedníctvo, musíme bojovať s protekcionizmom nielen na európskej, ale aj medzinárodnej úrovni a zatváranie dverí povedie len k viac zatvoreným dverám a poškodí to v konečnom dôsledku európske hospodárstvo, európske firmy a malé a stredné podniky. Ďalšie pozmeňujúce návrhy, environmentálne, sociálne podmienky, to nemá nič spoločné s cieľom tohto nástroja. Hoci nesúhlasíme s týmto nástrojom, logika musí byť rešpektovaná. Tieto pozmeňujúce návrhy to nerobia a už e, sú v poslednom stanovisku parlamentu zapracované v prvom návrhy, to teda e, ale nemení môj názor. Ja podporujem spravodajcu aj v tom, že sa máme držať výhradne kompetencií tohto výboru. Ďalšie návrhy sa snažia o definíciu, ktorá nepatrí a mení existujúce definície o verejnom obstarávaní EÚ a smernice o koncesiách. Nemá zmysel toto, tieto definície meniť e, v prípade tohto nástroja. Moja skupina podporuje pozmenujúce návrhy spravodajcu, ale celkovo nevidím e, spôsob, ako napredovať e, smerom ko kompromisným návrhom v väčšine prípadov a radšej by som navrhovala, aby spravodajca navrhol hlasovať a zablokovať čo najviac týchto návrhov. Môžem potvrdiť len to, čo som už povedala. My budeme hlasovať za zamietnutie tohto návrhu, ktorý vytvára len viacej problémov, ako ich rieši. A dúfam, že komisia e, stiahne tento návrh. Prvá verzia nebola priateľná pre radu ani pre mňa a nevidím, ako by sa to mohlo e, so zmeneným textom zmeniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Keďže nevidím žiadnych ďalších tenivých spravodajcov alebo nejakých ďalších kolegov, ktorí by sa hlásili o slovo, navrhujem, aby sme dali slovo naspäť spravodajcovi. Prepačte, prepačte. Komisia ešte chce sa vyjadriť. Pán Žajiv Mele z komisie, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka za príležitosť reagovať stručne. Počas poslednej schôdze IMKO som už zdôrazňoval potrebu medzinárodného nástroja pre verejné obstarávania, aby sme posilnili váhu EÚ v medzinárodných rokovaniach. Ako viete, európsky trh obstarávania je defaultný, pretože sú, sú spoločnosti, naše tovary a služby čelia preferenčným programom v mnohých krajinách vrátane USA, Číny, Indii, Turecka a Brazílie eh, našich obchodných partnerov mimo EÚ. A nemali by sme dovoliť našim obchodným partnerom, aby diskriminovali európske firmy, kedy naše trhy sú otvorené pre e, zahraničnú konkurenciu. Čiže vítame veľmi diskusiu o, v tomto výbore a vo výbore INTA. Tešíme sa na diskusiu o kompromisných návrhoch, ktoré, na ktorých sa pracuje. Vítame konštruktívne návrhy, ktoré napomôžu objasneniu rozsahu návrhu komisie a implementácii nástroju, nástroja, hlavne pokiaľ ide o koncesie a, a colný kódex. Tiež sme pripravení diskutovať e, s parlamentom o zozname e, kon, teda kontrahovaných e, subjektov. Ale toto by, by malo byť konzistentné s cieľom našej politike a, a vnútorného trhu. Je tu viacero návrhov, ktoré boli predložené a sú spojené s podporou sociálneho, udržateľného a ferového prostredia a opatrení vo verejnom obstarávaní, môžeme povedať, že zdieľame potrebu um, podpory uh, týchto štandardov. To sme, o tom sme uh, diskutovali aj uh, v súvislosti s poslednou smernicou, takže sme uh, na to pripravení aj teraz. S parlamentom a s radou môžeme hovoriť o tejto uh, konkrétnej veci, e, čiže tento návrh považujeme za veľmi dôležitý. Závery e, posledného radu, rad, poslednej rady e, sú povzbudivé. Reciprocita v oblasti obstarávania. Veľmi dúfame, že toto spustí ďalšie diskusie v rade a dúfame, že E, že sa dosiahne rozhodujúci pokrok, e, ako aj v parlamente a v rade a v ich vzájomných diskusiách. Čiže tešíme sa na kompromisné pozmenujúce návrhy, ktoré sa pripravujú a chceme sa angažovať s parlamentom na zlepšovaní e, znenia návrhu komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Štefanec. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vieme, že táto história je zaujímavá a uvedomujeme si, že sú tu rozličné stanoviská v rozličných skupinách, avšak mm, snažíme sa o kompromisy, o e, nejaké e, spoločné názory a som rád, že každý sa vyjadril, e, vyjadril snahu smerom zo spoloč- k spoločnému stanovisku. Ja urobím maximum, aby sme to dosiahli, dosiahli teda tieto kompromisy a napredovali v tejto agende. Ďakujem. Ďakujem pekne. Veľa šťastia. Hlasujeme 25. septembra v IMKO. Tým sme sa dostali že máme viacej času na ďalšie diskusie, čo je dôležitá diskusia. Ide o požiarnú bezpečnosť a príslušné produkty a Katrin Štýler o tom bude diskutovať. E, všetci vieme, prečo táto téma je taká závažná po požiari v Grenfell Tower. Táto výmena názorov s Európskou komisiou je zameraná na na eh, eh, nariadenie o stavebných produktoch a potenciálnu revíziu a teda toho, ako je to spojené s požiarnou bezpečnosťou. Táto výmena vzorov by mala pokrývať samozrejme aj eh, akékoľvek iné iniciatívy, ktoré komisia zahájila v tejto veci a teda znovu Katrin, ďakujem pekne za to, že ste prijala túto iniciatívu a dali ste tento bod na program. Myslím, že je to dôležité pre nás ako zákonodarcov mať aj takúto obsažnú diskusiu, lebo aj občania očakávajú takéto niečo od nás. Je to krok smerom e, k približovaniu sa k občanom. E, Katrin, takže veľmi rada ti dávam teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ďakujem aj za podporu iniciatívy. Myslím, že Všetci sme s hrôzou sledovali, čo sa stalo v Londýne. Boli tu mnohé otázky ohľadom požiarnej bezpečnosti a stavebných produktov a zodpovednosti ktorý t- ktorú tento výbor má za nariadenie o stavebných produktoch a teda je primerané, aby sme sa zamysleli a pozreli sa na to, aké kroky sú možné. Mm. CPR eh, nestanovuje nejaké eh, kritériá na stavebné produkty, ale snažíme sa o harmonizáciu ich charakteristík a využívanie Členské krajiny sú zodpovedné za bezpečnosť a environmentálne e, mm, kritériá, ktoré sú uplatňované pre tieto produkty. Je tu niekoľko tém, e, ktoré vyvstali nie len pokiaľ ide o CPR samotné, ale e, súčasne sa diskutuje aj o téme, o téme samotnej a teda je, súvisí to s požiarom Grenfell Tower. ako sa teda využívajú tieto materiály v budovách. E, je, to je zaujímavé. V niektorých e, krajinách e, sú jasné pravidlá. A ako sa fasády teda môžu konštruovať v jednotných krajinách a prečo niektoré krajiny to robia svojím spôsobom. To ale nie je kompetencia EÚ. Tomu, nad tým by sme sa chceli zamyslieť a poučiť sa z toho. Samozrejme, že je tu aj téma všeobecnejšia, ktorá sa týka eh, požiarnej bezpečnosti, eh, stratégiu v oblasti eh, požiarnej bezpečnosti sme nemali od roku 1986 a znovu to nesúvisí to s CPR osobitne. Je to skôr taká, taká všeobecná, širšia téma, ako nazeráme na túto stratégiu a to, čo súvisí s CPR, je otázka toxicity. Toto je veľmi komplikovaná téma a nie, neexistuje na to jednoduché riešenie, avšak e, sú tu medzinárodné štandardy o toxicite a niečo, čo sa testuje a tu môžeme niečo urobiť, aby sme to ošetrili na európskej úrovni. Takže niekoľko otázok, kde ideme smerom CPR, otázky toxicity, či môžeme mať lepšie pravidla v tejto oblasti, otázky súčasnej reformy, fasád a teda čo e, sa v tejto e, oblasti deje a všeobecnejšie témy o tom, ako e, nazeráme na požiarnú bezpečnosť, ako napredovať. Samozrejme, musíme nájsť rovnováhu my ako členské krajiny, aké sú naše kompetencie, my uh, môžeme zdieľať osvedčené postupy spoločne. To podľa mňa, mňa e, môže byť pridanou hodnotou, môžeme sa navzájom uh, poučiť. Toto je len začiatok. Vieme, že bude diskusia aj v pléne 13. septembra a tie kolegovia, ktorí tam budú, prosím, o tretej si poznačte, že je to na programe plenárky. Dúfam, že e, máme tu dnes komisiu, ale je to otázka aj pre členské krajiny a preto sme to dnes e, ráno nastolili aj s estonským predsedníctvom. E, e, povedali sme im dnes ráno, že toto musia e, riešiť členské krajiny a priniesť e, z, e, návrhy. A dúfam, že to bolo užitočné, pani predsedníčka, ako začiatok a napredovanie je dôležité, pretože táto téma e, je dôležitá pre našich občanov, čiže bude sa vrácať. Máme tu určitú zodpovednosť e, pre stavebné produkty a teda nariadenie stavebných produktov. Musíme sa pozrieť na túto tému. E, to je teda začiatok. Veľmi sa teším, že ľudí to zaujíma a komisiu máme tiež s nami a položili sme túto otázku aj estonskému predsedníctvu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you very much, Catherine. Ďakujem veľmi pekne, Katrin. Takže najprv si vypočujeme komisiu, takže slovo má pani Fulvia Rafaeli z DG Rast. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička, ďakujem veľmi pekne pani Stáver za tento úvod aj za to, že o tomto máme možnosť diskutovať. Áno, naozaj po týchto tragických udalostiach v Grenfell Towery musíme o tom diskutovať. Bolo to moc diskutované a, a aj my dnes musíme hovoriť, ako budeme pristupovať k bezpečnosti na úrovni Európskej únie a na úrovni členských štátov a čo už komisia urobila a čo ešte plánuje urobiť, aby sme prispeli k tomuto dôležitému aspektu bezpečnosti. Podľa súčasných ustanovení zmluvy Európska únia nemá výlučnú kompetenciu za, zabezpečiť bezpečnosť našich občanov v budovách. A je nepopierateľné, že v rámci týchto klimatických zmien a tradícií existujú určité tradície v jednotlivých členských štátov, e, pokiaľ ide o využívanie stavebných materiálov a preto e, bezpečnosť budov bude fungovať lepšie, keď bude regulovaná na úrovni členských štátov a preto momentálne komisia nemá žiaden dôkaz, že by e, jednotlivé ustanovenia v členských štátoch neboli schopné dostať tejto úlohe. Keď sa pozrieme na e, napríklad renováciu budov, táto sa neustále zlepšuje a máme tu veľký E, veľký diapazón týchto stavebných materiálov, z ktorých sa robia fasády. E, takže keď e, sa musíme predsa len na to pozrieť po tejto katastrofe, a v Grand Plain Towers a musíme sa pozrieť aj na našu smernicu CPR. Takže naše nariadenie CPR o stavebných materiáloch toto nariadenie e, bolo nahradené v roku 2011, e, nahradilo v roku 2011 predchádzajúce ustanovenia a potom v roku 2014 vstúpilo do platnosti a cieľom e, tohto nariadenia je konsolidovať vnútorný trh so stavebným materiálom na základe spoločných pravidiel ako by mali byť hodnotené a deklarované tieto stavebné materiály. Členské štáty predo majú právomoc na vlastnom území si toto regulovať, pokiaľ ide o výkonnosť týchto stavebných materiálov, ktoré oni považujú v stavebníctve. Keď je pre orgán členského štátu toto dôležité, či len teda eh, nehorlavé materiály sa budú využívať napríklad v nemocniciach alebo iných verejných budovách. To bol len taký eh, príklad. CPR nepredpisuje nič iné, len to, že tieto produkty musia byť eh, bezpečné a ich výkonnosť musí byť bezpečná. Takže teraz by som chcela e, vysvetliť jedno veľmi časté nedorozumenie. Stavebné materiály sú označené značkou CE, ale toto označovanie stavebných materiálov nepoukazuje na to, že tento materiál sa môže využívať na stavby všetkých budov v rámci celej Európskej únie. Toto naznačuje len to, že výrobca tohto stavebného materiálu deklaroval e, výkonnosť tohto materiálu na základe európskych noriem. To však neznamená, že budove, kde sa tieto materiály využili, že táto budova je bezpečná. E, teda to už je v rukách každého členského štátu. A potom všetkých týchto CE označených produktov, len tie, kde tieto sa môžu používať len na špecifické produkty a špecifické budovy a toto je veľký rozdiel medzi CPR a ostatnými legislatívnymi ustanoveniami, napríklad v smernici o strojoch. Takže v CPR tento aspekt týchto stavebných materiálov sú pokryté vlastne touto výkonnosťou až dodnes. To je reakcia na oheň, ohňovzdornosť takéhoto produktu a potom ako sa bude správať v rámci požiaru takýto stavebný materiál. Takže ako to už uznelo, e, tu sú určité triedy e, a výkonnosť a potom sú tu aj aspekty, ktoré sa týkajú ohňovzdornosti a, a napríklad ak, aká je tvorba E, dymu, v rám, keď e, horí táto budova. A Európska únia do, roku, do konca roku 2016 e, zadala dve štúdie, ktoré sa týkali aspektov bezpečnosti, protipožiarnej bezpečnosti a tiež toxicita dymu, toxicita CPR a toxicita e, dymu, ktorý vzniká pri e, horení týchto stavebných materiálov. E, a my máme dostatok dôkazov na to, že členské štáty toto už regulujú a potom tu máme aj nezávislé štúdie, ktoré sa venovali toxicite dymu z týchto materiálov a e, takýto regulatórny prístup sme zvolili preto, aby sme zvyšili bezpečnosť našich budov a zvyšili bezpečnosť obyvateľov. A tiež je potrebné zavádzať určité protipožiarné e, opatrenia ako e, upozornenie na požiar, význačenie východu a komisia Mm, preskúmala aj výsledky týchto štúdí na jeseň a potom aj dopady a potom sa venujem aj výsledkom tejto štúdie. Tá druhá štúdia, ktorú sme zadali tiež v roku 2016, sa zameriava na rozvoj európskeho prístupu k fasádám a táto štúdia sa zameriavala nielen na veľké testy, ale aj menšie testy, prečo mm, nielen tieto širokospektrálne texty, pretože tu sa využívajú menšie testovacie metódy, pokiaľ ide o tieto fasády a my tento prístup nechceme zakázať. A bezpečnosť nezávisí len od fasády samotnej. A Grenfell Tower sa, stal, sa stala v takej krajine, kde sa uplatňovali tieto širokospektrálne text, testy, ktoré sa týkali e, vlastnosti fasád. Takže členské štáty poukazujú na potrebu ponechania si týchto menších testov a aj po tom, čo sa stalo v Greffel Tower sa musíme pozrieť na to, ako e, sa e, obrátiť na tieto, ako to konvertovať len na tieto veľké te, e, testy. No a potom tiež to, tieto dve štúdie, pokiaľ ide o fasády alebo aj toxicitu plynu, nám poskytnú vynikajúce výsledky. A druhý legislatívny akt, o ktorom sme veľa diskutovali, je EPBD, e teda energetická, hospodárska, energetická hospodárnosť budov. A tuto sú minimálne požiadavky v týchto e, teda, národných ustanoveniach sú tieto požiadavky napríklad na steny, okná, strechy a na e, systém ventilácie. A EPBD je tiež veľmi dôležitá v tomto ohľade a Tuto sú požiadavky na tieto stavebné materiály, ale aj na po- protipožiarné opatrenia a teda EPBD nemá žiadny dopad na e, charakteristické vlastnosti fasády. A teda my e, tieto nariadenia sa zakladajú na princípoch subsidiarite a EPBD m, sa nezaoberá e, hrúbkou týchto materiálov, ktoré sa majú v stavebníctve využívať. Aj, hospodár, aj e, energetická hospodárnosť budov, E, spadá po tieto národné ustanovenia, týka sa to aj požiadaviek na bezpečnosť a zdravie. Takže mali by sme sa zaoberať aj zvýšeným rizikom e, k požiaru, ktoré spôsobujú organické materiály. My vieme, že máme aj nariadenie, ktoré sa týka protipožiarnej bezpečnosti a tak, ako tu už bolo uvedené, Momentálne nemáme žiaden dôkaz, že toto by sa na národnej úrovni nezavádzalo efektívnym spôsobom. Ešte nepoznáme podrobnosti toho, čo sa stalo v Grenfell Tower, ale momentálne E, tento požiar nám spôsobuje mnohé otázniky, ako to bolo s materiálmi vo vnútri budovy a ako to vyzeralo s fasádou budovy a preto toto je veľká výzva pre príslušné orgány členských štátov, a ktoré sa musia zaoberať protipožiarnou bezpečnosťou. Toto je naozaj veľká výzva, pretože protipožiarná ochrana budov tá nie je stanovená len týmito jednotlivými nariadeniami, ale Ide tu aj o správne využitie všetkých možností postavením budovy, ďalšie zdroje a ďalšie faktory a oveľa viac toho je. Ďalšie prvky tieto obete o obete ohňa, tých je stále menej. Z týchto obetí bolo 60 menej za posledných 16 rokov a mortalita spôsobená požiarmi je vlastne v dôsledku inhalácie toxických plynov, ktoré vznikajú spaľovaním. No, viaceré e, orgány členských štátov sa zamerali aj na fasády a toto je tiež v rukách členských štátov. Samozrejme, komisia bude podporovať členské štáty v ich analýze a my sme ochotní e, ustanoviť platformu, aby bolo možné vymieňať si skúsenosti medzi všetkými zainteresovanými stranami, aby sme sa poučili, aby sme si vymieniali osvedčené postupy a aby sme sa venovali aj stavebným postupom a materiálom a to zachádza až za ustanovenia CPR. Takže musíme splniť tieto úlohy a uvedomiť si všetky výhody a nevýhody regulatorného výberu, ktoré členské štáty urobili. Thank you very much, uh... Ďakujem pekne za tieto široké informácie. Poprosím ostatných kolegov, ktorí chcú položiť otázky na komisiu, najskôr máme Andreasa Švába. E, pani predsednička. E, ďakujem. Katrin Styler, že ako bývalá spravodajkyňa pre nariadenie o stavebných materiáloch e, ďakujem aj komisii za veľmi vyváženú prezentáciu. Poprvé, je dôležité, aby po londýnskej tragédii sme presne preverili, ako to vyzerá s legislatívou v stavebníctve. aby e, chybné materiály neviedli k tomu, že sa budú opakovať takéto tragédie. Tieto materiály musíme testovať a na základe toho, čo povedala komisia, tento postup e, ešte nie je na konci. Ja si myslím, že by nikomu neprospelo, keby sme pracovali príliš rýchlo. Treba postupovať obozretne. Som ale presvedčený, že sa musíme zamyslieť nad konečnými dôsledkami. Informoval som sa na to, ako sú tieto budovy vybavené. Napríklad, keď nejaká budova je vyššia ako 22 metrov, tak e, tak sa nemôžu používať horľavé materiály. To sú napríklad naše vnútroštátne predpisy, ale, ale iné členské štáty môžu prebrať tieto predpisy. Potom sú tu predpisy iných členských štátov. Nebudem ich čítať, ale na základe prehľadu tejto legislatívy v žiadnom prípade že to, ak to nesúvisí so skladbou tej fasády, zložením, ale so spracovaním a to, ako sa e, všetko realizuje pri montáži. Keď e, došlo k londýnskej tragédii, My musíme pre tieto obete urobiť maximum, ale už teraz vieme, že existuje veľmi sporný boj a tá rivalita, konkurencia medzi výrobcami stavebných materiálov, to by nemalo umožniť jednému výrobcovi, aby sa odlišil nejakým spôsobom. Treba počkať na to, aby sa urobili analýzy v Londýne, aby sme mali eh, čo najšišie, najjasnejšie informácie, aby sme z toho vyvodili správne dôsledky, ale ja si myslím, že komisia si myslí to isté a ja sa teším na tie diskusie, ktoré budeme viesť. Ďakujem, hovorí pani predsednička Krister Schaldemose. Diskussion, die Chcem poďakovať za to, že máme túto diskusiu. Je dôležité e, poučiť sa z e, tejto strašnej udalosti v Londýne a chcem poďakovať aj komisii za to, že predstavila veľmi podrobne pravidlá a možno aj nedostatok pravidiel e, na európskej úrovni, pretože je to v kompetencii členských krajín. Mám dva komentáre. Jeden sa týka som členkou Európskeho parlamentu už 10 rokov a veľmi často som diskutovala s požiarníkmi v celej Európe, ktorí by si želali, aby sme robili viac na európskej úrovni preto, aby sme chránili ich pracovné podmienky a pracovné prostredie. A myslím si, že aj to treba brať do úvahy. Toxicitu dymu, ktorá trápi aj požiarníkov a veľmi Eh, rada som počula, že komisia hovorí o týchto testov toxicity a dymu. Je dôležité, keď požiarníci hovoria, že potrebujú väčšiu ochranu. Musíme ich počúvať. Ďalšie mm, bod. Ide o kompetenciu členských krajín, pokiaľ ide o požiarnú bezpečnosť, ale nemohli by sme pomôcť občanom, ktorí E, trápi to, že musíme mať lepšiu kontrolu a možno aj benchmarky e, o tom, ako členské krajiny e, konajú na úrovni požiarnej bezpečnosti. Ak žijete v nejakej výškovej budove, aká je bezpečnosť v mojej krajine v porovnaní s inými? Nemohli by sme pomôcť občanom, aby mali lepší prístup k informáciám a aby mohli porovnať situáciu v členských krajinách a ich štandardy v tejto oblasti. Neviem, či komisia už niečo takéto robí, ale mohli by sme robiť viac, pokiaľ ide o výmenu skúseností medzi členskými krajinami. Domnievam sa, že občania by mali vyvíjať tlak na miestnych a národných politikov chce, chcú sa poučiť eh, z dobrých postupov v iných krajinách. Plne uznávam, že toto nie je kompetencia EÚ. Ale aj tak si myslím, že Európska únia by nám mohla pomôcť zaistiť to, že e, znalosti alebo informácie sa budú šíriť a takisto aj informácie o tom, čo funguje a čo nefunguje a ako brániť e, takým strašným nešťastiam, ako to, o ktorom sme hovorili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dan Dalton. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán Dalton. Rád by som poďakoval pani Styler, že prišla s týmto návrhom. Je dôležité, že to máme na programe a že o tom diskutujeme. Je síce veľmi skoro, aby sme všetko vedeli vopred a prečo, ako celá tá záležitosť a prečo tá londýnska katastrofa bola taká e, vážna keď komisia hovorí, že treba znížiť o 60 smrteľné obete v súvislosti s požiarmi s minulosťou, ale keď sa pozrieme na tú londýskú mm, e, katastrofu alebo tragédiu, tak si môžeme povedať, že to naozaj nestačí. A tu je tiež si uvedomujeme, že úloha Európskej, e, Komisie Európskej únie je obmedzená. Samozrejme, že treba položiť otázky členským štátom a ak sú nejaké veci zakázané v stavebných materiáloch v Nemecku, v USA a tak ďalej a je možné, že e, také isté zákazy boli platné aj vo Veľkej Británii. Ešte nemáme tú istotu, treba to overiť, ale sú určité limity, čo môže urobiť EU, ale ja si myslím tiež, že by sme si mali navzájom pomôcť. Hovorilo sa tu o toxicite materiálov, to je veľmi dôležité, ale Vieme, e, že e, práve niektoré tie materiály, ktoré boli použité tam, tak e, spôsobili to, že ten požiar sa šíril oveľa rýchlejšie. Nebol tam prípad toxicity, išlo tam skôr o to, ako rýchlo sa požiar rozšíril. A preto otázka všeobecne na komisiu. Existujú dobré skúsenosti, praktiky, EÚ, ktoré by mohli slúžiť aj pre celú EÚ, pretože my tu máme problém s dizajnom budovy a nielen v tejto, ale je v Európe veľa budov, ktoré by boli spochybniteľné z hľadiska bezpečnostných noriem a potom niektoré otázky, čo nadnesla aj komisia. Ako dlho nám bude trvať toto všetko viesť do praxe, tie nejaké testy, toxicita materiálov, a ešte raz ďakujem Katarín, že predniesla túto tému. Ďakujem, hovorí predsednička. Chcel by niekto vystúpiť? Catherine indeed already for this, uh, for putting this on the agenda in the beginning. So I would like uh, to hear from the Commission the, the answer. Ďakujem, uh, že sa tento bod dal do programu a teraz poprosím komisia, aby odpovedala. Thank you. Thank you very much for the... Ďakujem. Ďakujem za položené otázky a pripomienky. Eh, akýkoľvek jeden požiar a, a jedna smrteľná obeď, to všetko treba absolútne tomu zamedziť. Potrebujeme výmenu skúseností a dobrých praktik a to môže prispieť k zlepšeniu všeobecnej situácie. Komisia je pripravená vytvoriť takúto platformu a my budeme spolupracovať s predsedníctvom a radom, pretože, radou, pretože je to určite oblasť, kde chceme konať a uľahčiť práce pretože to môže priniesť e, pridanú hodnotu k tým dvom konkrétnym otázkám. V súčasnosti nemáme žiadne informácie e, o takomto dokumente na európskej úrovni, ale jednou možnosťou by mohlo byť na základe najlepších skúseností, ak je tu potreba vytvoriť nejaký referenčný spoločný dokument pre protipožiarnú bezpečnosť a stavebné materiály. K štúdiam, hlavne pokiaľ ide o toxicitu dymu, štúdia bude uzavretá na jeseň. Samozrejme, budeme musieť zanalizovať závery a uvidíme, aké opatrenia budeme môcť prijať na základe odporúčaní štúdie je tu možnosť, e, aby sme vytvorili normu na testovanie toxicity e, dymu pri požiari alebo toxicity stavebných materiálov. Nehovorila som o tom, že by RPC e, by sa malo e, znovu kontrolovať a nesúvisí to priamo s otázkou potravin um, a požiarnej bezpečnosti. Túto oblasť budeme veľmi e, hĺbkovo sledovať, analyzovať a budeme uvažovať e, o revízii existujúcej úpravy. Ďakujem, hovorí predsednička Katrin. Chcela by si sa ešte vyjadriť na záver. Áno, Ďakujem, komisia. Ja myslím, že tá téma FASAD, tak ako to nadnesla komisia, to sa už robí a to správnym spôsobom. A malo by sa to testovať, na, či už aj všeobecne zo širšieho hľadiska. To, čo hovoril Andreas, ako sa používajú fasády v jednotlivých členských štátoch. To môže byť užitočná informácia. To, e, že e, v niektorej istej výške, v niektorej krajine, napríklad v Nemecku sú niektoré zakázané a tak ďalej. Teda je dôležité zdieľať tieto potrebné informácie a praxi. A treba vedieť aj, aké, e, ako funguje protipožiarná ochrana a legislatíva v tejto oblasti v jednotlivých členských štátoch, pretože v niektorých krajinách e, to trvá dve minúty, kým vypukne požiar a e, zareagujú alebo prídu požiarnice a tak ďalej, ale samozrejme to závisí od mnohých aspektov. Preto je dôležité brať do úvahy tieto rozdiely a hlavne ako ich vyriešime. Ten návrh komisie k platformám áno, ale je potrebné, aby členské štáty do tej platformy prispievali, takže potrebujeme, aby sa táto otázka nadniesla a aby členské štáty prispievali k tejto e, práci ako spoločnej iniciatíve. To by mohol byť záver z dnešnej diskusie. Pani Šaldemoze hovorila o toxicite dymu a to, čo sa deje napríklad s našimi požiarníkmi, ktorí pracujú v 28 členských štátoch. Ak dobre chápem, ako funguje tento systém, tak oni museli zahasiť boli prizvaní k požiaru, ktorý mal byť pôvodne na štvrtom poschodí a spôsobený bol nejakou poškodenou hladničkou a potom nakoniec museli čeliť najväčšiemu možnému požiaru, aký kedy zažili. Ja si myslím, že si treba vypuča- vypočuť pardon, podporíme našich požiarníkov a ako im to pomôžeme vyriešiť, ale otázka, pre mnohých požiarníkov v oblasti zdravia a teda čo zažívajú je to, čo sa musíme zaoberať aj my, e, vysoká úroveň e, toxicity a s tým spojené témy. To musíme zvážiť, ak máme určitú zodpovednosť e, pre e, tieto štandardy a taktie stratégia požiarnej bezpečnosti Samozrejme, norma o stavebných produktov tu dávam teraz bokom, ale otázka, ktorú sme neriešili e, v oblasti požiarnej bezpečnosti e, v EÚ už nejaký čas, možno sa mýlim, ale bolo to, myslím, v 86. a toto sa vyvíja a bolo by dobre, keby sme to zvážili. Ďakujem komisii, táto platforma je výborný začiatok a musíme podporiť komisiu v tejto oblasti, ale vyvinúť tlak aj na členské krajiny, aby pracovali s komisiou, pretože e, keď e, sme silní na úrovni členských krajín, musíme zdieľať aj spoločné postupy a, a musíme zajistiť, aby tento bod bol na našej agende. Ďakujem pekne, Catherine. Môžeme naozaj povedať, že tento dodatočný bod na programe už priniesol niečo. Táto platforma je myšlienkou, ktorú si môžeme ktorú si môžeme osvojiť e, a rozšíriť e, v našich členských krajinách. Ďakujeme komisii. A znamená to, že sme sa dostali na koniec nášho dnešného programu. Ďalšie stretnutie bude zajtra o 9.30. Budeme hlasovať a potom nás čaká dovolenka. Ďakujem pekne tlmočníkom, ďakujem sekretariátu za prípravu dnešného programu a navrhujem, aby, eh, aby sme pre koordinátorov začali stretnutie o 15 minút. Ďakujem pekne všetkým.